So, ladies and... Takže dámy a páni, rád by som vás požiadal, aby ste sa usadili, prosím, pretože musíme pokračovať v našom programe. So if you allow me, I would like to use... Ak mi, umož- ak mi dovolíte, tak budem pokračovať eh, po slovensky teraz eh, v tejto časti nášho dnešného zasadnutia. Takže, dámy a páni, vítam vás na dnešnom rokovaní petičného výboru. Dovolte mi, aby som ospravedlnil pani Wikström, ktorá z dôvodu problémov na Mnichovskom letisku sa nemohla dostaviť. Dúfam, že neskôršie sa dostaví. Prvá moja otázka je, či má niekto z vás akékoľvek pripomienky k dnešnému programu, čo ste dostali. Nevidím. vašu reakciu, takže považujem program za prijatý. E, druhým bodom pre dnešok je prijatie dokumentácie z 22. a 23. novembra a z nášho rokovania 28. novembra. Chcem sa vás opýtať, či niekto má k správam z týchto dní, keď sme mali rokovania nejaké výhrady. Nevidím takéto, takže považujem tieto dokumenty za prijaté. Predtým, ako začneme e, naše ďalšie rokovanie, chcem povedať, chcem vás informovať, že rokovanie koordinátov sme prerušili v rokovaní koordinátorov budeme pokračovať zajtra, pretože tam vznikli určité komplikácie, ktoré potrebujú viac času. Aby sme dnes mohli pokračovať, tak ehm, sme to odložili na zajtra. Chcem vás ešte informovať o tom, že keď tu končíme naše rokovanie, takže bude novoročná recepcia v Salóniku na prízemí, kde ste pozvaní. A teraz, keďže program bol odsúhlasený, nikto nemal výhrady, pristúpime k rokovaniu a k prezentácii jednotlivých petícií. Dovolte mi, aby som požiadal o otvorenie petície 1498 z roku 2016. Petícia bola vypracovaná občanom Slovenska, pánom Orosom,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 ktorí ma poctili tým, že sú ochotní si vypočuť moje mm, poznámky a pripomienky a vystúpenie. Ako vidíte aj na mape, pochádzam z južného Slovenska Je to na, eh, veľmi blízko rakúskej hranice a nachádzame sa na maďarsko-slovenskej hranici. Eh, pochádzam, eh, alebo žijem vo Vrakuni. Je to ča, mestská časť hlavného mesta Bratislava a je tam zóna, kde Dunaj počas času eh, Dunaj priniesol isté eh, nánosy, eh, ktoré spôsobili, že na brehoch sú teda nánosy. Minulý rok chemická továren Dimitrovka vypustila mnohé chemické, e, chemický odpad, ktorý sa potom uložil e, v týchto spodných vodách a v podloži. Ako vidíme na tomto náčrte, e, je to cirka v hĺbke 2 metrov a je to asi tisícka barilov a tieto barile, barily obsahovali rôzne chemické látky a to spôsobilo znečistenie spodných vôd. Na mape vidíte e, že infiltrácia e, týchto látok e, prechádzala ďalej a, postupne tieto látky znečisťovali e, ďalšie zdroje pitnej vody a podzemné vody. E, napríklad e, v časti Vrakuňa a ďalších častiach je zakázané využívať podzemné vody, je zakázané používať studňa, teda nie je možné ani spotrebovávať vodu z týchto zdrojov. Tu na vidíte ďalší, ďalšiu mapu 5 10, 15 mikrogramov na liter a podľa e, e, farby e, vidíte, aká je koncentrácia znečistenia. A toto sú fotky, zábery, kde vidíte, aká je situácia. V tejto časti sú teda, sa nachádzajú tie barily, ktoré sú, alebo nádrže, s chemickou látkou, ktoré sú zakopané. Tuto máte fotky, kde vidíte, ako obyvatelia E, zberajú vodu. Je to v tej časti, kde došlo znečisteniu pitnej vody a nie je prístupná v distribúcii. A teda e, voda z distribúcie bola vyhlásená za nevhodná na e, ľudské použitie. Po dlhých prípravných prácach vláda rozhodla, že tieto chemické látky budú uzavreté do akejsi štruktúry. E... méter mély, 80 centi vastag és két... Oplašťovanie alebo istým spôsobom e, vyhradenie, vyhraničenie tohto e, znečistenia technickými štruktúrami Ide o veľmi agresívny zásah do životného prostredia. Hovoríme tiež o vysokých investíciách, je to takmer 30 miliard eur. ale e, myslíme si, že by bolo vhodnejšie sa zbaviť e, tých kontajnerov, ktoré obsahujú, alebo tých barelov, ktoré obsahujú chemické látky a to korektným, správnym spôsobom. Riešenie, ktoré je navrhnuté, je podľa nás neuspokojivé a preto žiadame od vás, aby ste túto petíciu neuzatvárali, pretože problém naozaj nie je vyriešený a týka sa naozaj tisícok a tisícok e, obyvateľov. E, je to navyše e, mestská časť hlavného mesta Bratislava a navyše je to hraničná oblasť medzi tromi štátmi. Preto by som vás poprosila, aby ste veľmi pozorne analyzovali a pristupovali k tejto petícii a k tejto záležitosti a aby sa čím skôr dosiahlo odstránenie tohto brutálneho znečistenia nášho územia. Thank you very much and let me also... Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa vám ospravedlnila, že som prišla s takým omeškaním. Dnes ráno som začala v Solúne, v Tesalonikách a tam sme nedostali povolenie vzlietnúť, čakali sme No a keď som konečne v Mnichove pristala, tak e, dostala sa tam, tak e, zase bolo problém pristať, pretože tam e, snežilo, takže dlho sme tam kružili, takže som zmeškala prípoj, ale už som tu, e, živa, zdravá a v dobrej nálade, takže dúfam, že zvyšok popoludnia spolu veľmi dobre zvládneme. Ide o dôležitú petíciu, ktorú sa teraz zaoberáme. Dovolte, aby som sa ale poďakovala svojmu záchrancovi, Ficovi, pánovi Čakimu, ktorý je najlepší kolega, akého si viete predstaviť. E, vždy vás nahradí, e, svoje povinnosti naozaj e, plní veľmi ukážkovo a tým pádom zachránil aj dnes prácu celého výboru. Takže máte naozaj osobitné miesto v mojom srdci a iste svoju odmenu získate aj v nebi veľa hviezd vám bude, bude odmenou. Takže ďakujem pekne eh, za vašu spoluprácu, za vašu trpezlivosť a teraz budem predsedať ja. Takže slovo teraz zostáva komisia. Pani Bohemová konkrétne. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň. Ja som tu z DG Envy v komisii. Ak dovolíte, poskytnem vám aktuálne informácie a informácie, k tejto petícii, čiže nad rámec toho, čo sme v júni e, odprezentovali. V oktobri sme sa stretli s e, orgánmi Slovenska v Bratislave a o tejto téme znečistenia a osady znečistenia vo Vrakuni. No a ministerstvo slovenské povedalo, že teda takáto obnova územia je ich vysokou prioritou. Dostali sme aj časový harmonogram s tým, že práce mali začať o pol roka. Medzičasom však došlo k istému omeškaniu. V decembri sme dostali nový časový harmonogram, nový kalendár, podľa ktorého by malo byť sanovacie povolenie projektu udelené v marci a konkrétna práca by mala byť v decembri roku 2018. Mm, samozrejme sa nedá vyhnúť nejakým iným omeškaniam. Čo je na tom celom pozitívne, je to, že otázka štátnej pomoci už bola vyriešená medzi teda Slovenskom a DG Competition a Slovensko dostalo nenávratný finančný príspevok z operačného projektu, programu um, Kvalita životného prostredia, takže toto sa udialo medzičasom. Ďalej komisia momentálne vyhodnocuje momentálny plán eh, riadenia povodia v rôznych krajinách vrátane Slovenska a uvidíme, či sa rámcová smernica uplatňuje alebo nie. Alebo 2018 je teda eh, tým cieľovým a riešime, alebo teda zaoberáme sa mm, systémovými otázkami. Na záver chcem povedať, že tá obnova toho územia eh, teda mm, monitorovanie tohto procesu alebo nejaké rozhodnutia nie sú v rukách komisie, ale všetko spadá do kompetencií národnej úrovne. Ďakujem. Ďakujem pekne za váš príspevok. E, nech sa páči, kolegovia. Pán Štefanec, nech sa páči. Nech sa páči. Very much, Madam Chair. I will continue in my mother tongue, Slovenk. So, ďakujem pekne za slovo a chcel by som pre všetkým oceniť iniciátorov petície, ktorí chránia naozaj záujmy občanov, ktorým sa zhoršuje životná úroveň a životné prostredie v ich okolí. Táto situácia je dlhodobo neúnasná a naozaj vznikla už pred mnohými, mnohými rokmi a bola dlhodobo ignorovaná. Preto som rád, že občania sa takto kvôli, tomu, kvôli tejto situácii postavili a že naozaj vznikla táto petícia. Skladka toxického odpadu ohrozuje zásoby pitnej vody stále v širšom a v širšom okolí. Už to nie je len súčasť e, a časti Bratislavy, ale aj ďalších obcí na Žitnom ostrove, kde sú veľké zásoby pitnej vody a naozaj tú situáciu treba riešiť nielen urgentne, ale aj z dlhodobého hľadiska, aby sa naozaj nevyriešil len súčasný stav s tým, že sa podstatné riešenie bude odsúvať do budúcna. Preto si myslím, že naozaj, tak ako predkladatelia upozornili, tou situáciou je potrebné sa zaoberať dlhodobo a naozaj by som ocenil, keby túto e, situáciu, ktorá je predmetom petície, sledoval aj Európsky parlament a Európska komisia dlhodobo. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz Pál. Ja budem tiež hovoriť po slovensky. Ich spreche auch. Chcel by som vás všetkých informovať o tom, že zajtra poslanci Európskeho parlamentu zo socialistickej skupiny, z EPP a z nezaradených vydáme spoločné komunike, stanovisko písomné, v ktorom podporujeme túto petíciu a ktorom vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby konala urychlenie. Chcem tým povedať, že je to odborná téma a všetky politické strany vlastne súhlasia s tým, že treba mať rýchle riešenie a konečné riešenie, pretože to je stará skládka nebezpečných chemikálií a je to blízko pitného rezervoáru hlavného mesta Bratislavy a tisíc ďalších malých obcí. Takže eh, a ja sa pripájam k návrhu kolegu pána Štefanca. Bolo by dobre nechať otvorené eh, túto petíciu a eh, napísať možno aj slovenskej vláde, že žiadame, aby čím skôr urobili nejaké efektívne riešenie, pretože ide o pitnú vodu hlavného mesta a pitnú vodu tisíc obcí v regióne hlavného mesta. Ďakujem pekne. Takže vyzerá to, že sme sa zhodli na tom, že budeme postupovať tak, že petícia zostane otvorená a že budeme hľadať lepšie, komplexnejšie riešenie tejto situácie. Takže na teraz e, dostane stále stupne Slovenska list od nás s otázkou, ako kompetentné slovenské orgány implementujú legislatívu EÚ v kontexte tejto petície a Tiež e, požiadame detailné vysvetlenie toho, ako budú naďalej pokračovať, pokiaľ ide o hľadanie riešenia problémov, ktoré petenti petícii načrtli. Chcem doplniť, že ide naozaj vynikajúci príklad vynikajúci príklad petície, ktorá je užitočná. Užitočná nielen pre Slovensko, ale sú tu ďalšie krajiny, ktorých sa to týka, tri krajiny. Čiže naozaj ide o vec, ktorá spadá eh, do oblasti EÚ. Takže je to naozaj dôležitá petícia aj z tohto hľadiska. Áno, dám vám znova slovo. Takmer som zabudla, že eh, má žiadateľ eh, dostať znova slovo. Súhlasíte s takýmto postupom, ktorý som práve opísala? Ďakujem. E, chcel som poďakovať aj pánovi Štefancovi. E, podporil e, túto petíciu rovnako ako pánovi podpredsedovi Čakimu. Rád by som ešte zdôraznil, že slovenská vláda síce urobila krok smerom k riešeniu a po 14 či 15 rokách sťažnosti, rokoch sťažnosti slovenských občanov, manifestácií a tak ďalej, konečne sa hovorí o riešení. A my tu hovoríme o tej bariére, e, z, toho, z tej cementovej e, bariére, ktorá má byť vytvorná, alebo ten múr, ktorý by mal istým spôsobom oddeliť e, túto skládku, ale tie výdavky, ktoré e, súvisia s takýmto technickým riešením, e, tá, tá suma je veľmi vysoká. Myslíme si, že neodôvodnenie vzhľadom na iné možnosti, e, iné technické možnosti riešenia. A my by sme možno aj požiadali európske inštitúcie, aby sa podporila slovenská vláda v hľadaní iných riešení. Takže súhlasíte so mnou? Je niekto, kto je iného názoru? Nikto? Ďakujem, že ste prišli, za to, že ste predložili túto dôležitú EU otázku vo forme petície tu v Bruseli, v srdci Európy a želám vám šťastnú cestu náspäť domov. Dobre, a teraz ďalšia petícia 1497 eh, z roku 2016 Paneotis Liapsos. Ide o bankové poplatky e, za elektronické transakcie pre firmy konkrétne. O, zaujímavé. Máme tu žiadateľa, predkladateľa? Nie, ten tu nie je. Takže dávam slovo rovno komisii, zastupkyni komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý ve- dobré popoludne. E, Vystupujem v mene e, DG Competition, teda v mene komisie. Táto petícia spomína dve veci. E, jedna vec vecnou chartu, druhá procedurálneho, týkajúca sa správy. Ehm, Takže o čo ide žiadateľovi? Žiadateľ uvádza, že vzhľadom na greckú legislatívu, pokiaľ ide o bankové karty, kontentné karty a iné, že ich je čoraz viac a že toto využívajú alebo až zneužívajú komerčné banky, ktoré dávajú e, obchodníkom vysoké poplatky, niekedy vo výške až 3 hodnoty vykonanej transakcie. E, Petento považuje za porušenie toho, čo sa rieši v nariadení o výmenných kurzoch. E, sú tu aj ďalšie prvky, ktoré momentálne je potrebné zohľadniť systémy e, platobných kariet. To je naozaj taká komplikovaná sieť, v ktorej sú vzťahy medzi rôznymi aktérmi, kde sa uplatňujú rôzne poplatky, ale nariadenie o výmenných kurzoch to je iba jeden z prvkov, ktoré sú toho súčasťou tam ide o poplatky e, bank, e, ktoré vydávajú e, takéto kreditné karty. Tam je stanovený strop. Ale pokiaľ ide o kartové platby ako také, tam ide o ďalšie poplatky, ktoré sa uplatňujú zo strany bank voči obchodníkom a následne teda aj voči spotrebiteľom. A o toto tu ide pretože to sú samozrejme eh, často poplatky, ktoré idú nad rámec tých regulovaných limitov. Ale tieto regulované nie sú. A členské štáty a podnikateľské subjekty e, si sami stanovujú podľa trhovej situácie tieto poplatky. Čiže čo bežne platia obchodníci, e, to je ten servisný poplatok pre obchodníkov, e, toho súčasťou sú nielen tie regulované poplatky týkajúce sa výmenných kurzov, ale sú tam aj ďalšie poplatky za rôzne spracovateľské úkony. Naozaj e, tých poplatkov v tom systéme existuje veľa. Ide o to, že e, banky môžu uplatňovať e, ďalšie poplatky nad rámec tých regulovaných, lebo sú tam prvky, ktoré nie sú harmonizované. E, teda bežne by to malo byť nižšie ako 3 mm, je to teda bežne oveľa nižšia suma, ale tu zrejme ide o to, a tu naozaj sa môžeme domnievať, pretože nevieme presne, to môže byť využívanie komerčných kariet, ktoré vôbec pod daň nespadajú. A tam e, tie poplatky sú o dosť vyššie. Takže je tu viacero prvkov, ktoré pri tvorbe e, tých e, poplatkov pre obchodníkov vstupujú do hry a teda často tie regulované limity sú prekračované. Situácia je odlišná v členských štátoch. 3 a iné systematicky vyššie e, poplatky, ktoré sa uplatňujú a toto tam nespadá pod, pod nariadenie. Takže toľko k e, vecnej podstate, pokiaľ ide o tie poplatky. No a ten druhý prv, prvok e, sťažnosti petenta, tu sme sa spojili s greckými orgánmi a tam ide o menovanie e, tých kontrolných orgánov, ktoré majú teda kontrolovať uplatňovanie e, spomínaného nariadenia. Mm, tam Gréci reagovali v tom zmysle, že už spustili potrebné kroky, aby sa cieľ podľa nariadenia, podľa nariadenia splnil, teda že je potrebné mať nejaký kontrolný orgán, e, nemusí to byť nový orgán iba na tento účel, môže to byť pridelenie tejto úlohy existujúcemu úradu momentálne, ale mm, je situácia taká, že ešte nepadlo rozhodnutie o tom, kto bude v Grécku vykonávať e, túto úlohu. Ministerstvo financí je v kontakte s rôznymi národnými orgánmi, pokiaľ ide o túto povinnosť. E, Ministerstvo hospodárstva, Centrálna banka, ombudsman, e, ako aj protimonopolný úrad. Takže čakáme na záverečné rozhodnutie, pokiaľ ide o toto menovanie a ako náhle tieto informácie získame, budeme vás informovať o tom, ako bola táto povinnosť zo strany Grécka splnená. Ďakujem. Dobre. Ja si uvedomujem, že nasleduje stále zastúpenie Grécka. A to je dobré, lebo nemá zmysel e, takéto rozhodnutie naďalej odkladať. A je to na Grécku, aby prijalo takéto rozhodnutie. Neviem, na čo čakajú už celé mesiace. Čiže e, chcem sa poďakovať asociovi komisie, že nám to takto pekne objasnil a za to, že to sleduje komisia a že s nami spolupracuje, aby sa veci pohli. Takže ešte raz ďakujem za to, že ste nám to takto komplexne opísali. A tiež ma trošku mrzí, že predkladateľ mm, sa nezastavil je to dobrá, kvalitná petícia, mal prísť. Naozaj by to bolo bývalo veľmi napomocné. A teraz dostáva slovo pán Maria, z nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ide o veľmi zaujímavú a významnú petíciu a my v EKR žiadame, aby sa vyriešila čím skôr, aby bola, a preto sme žiadali, aby bola na dnešnom programe. Ide o zneužívanie istých klauzul v prípade bank. Európska komisia to povedala veľmi správne, rovnako ako vy, pani predsednička. Grecká vláda. Keď ho trojka o niečo žiada, tak e, vyslovene letia a veľmi rýchlo riešia. A za tri dní sa vyrieši alebo navrhne 500-stranový návrh alebo novela zákona. A keď komisia, podobne ako trojka, pôsobí na vládu, tak aj vtedy je grecká vláda schopná zareagovať. Ale v takomto prípade, keď ide o to, aby to išlo v prospech e, autora petície, teda občanov, tak komisia nekoná ani grécky štát. A v konečnom dôsledku aj komisia, aj grécka vláda sa vlastne vysmievajú všetkým, pretože si navzájom prehadzujú loptu. Ale ja myslím, že už stačilo. Grécka vláda musí jednoznačne stanoviť, kto je kompetentný, kto má rozhodnúť. Videli sme že banky aplikujú obrovské e, poplatky za tieto operácie, napríklad ako POS, e, táto POS poplatok sa aplikoval v prípade, tak ako na požiadavku trojky a v prípade, že by e, sa tak nestalo, tak bola tam pokuta vo výške 3000 eur. je naozaj dôležité sledovať, aké bankové poplatky aplikujú banky. Predstavte si 3 zvyšky operácie. A keď napríklad Grécia, grécka vláda nechcú nechcú aplikovať POS E, tam ide o nejaké dve eurá v prípade cigariet a tak ďalej, ale predstavte si obchodníka, ktorý musí aplikovať 2 až 3 poplatok e, z transakcie e, pre banku. Ďalšia vec. Grécka vláda rozhodla, že tie dane ktoré už sú sami o sebe nesmierne vysoké, že teraz je potrebné ich platiť prostredníctvom banky. No a kto na tom zase zarobí? A to isté platí o kreditkách a tak ďalej. Otázka úrokov využitie týchto financií na import a otázka je, tieto financie sa mali použiť na určité ciele, nakoniec sa to neurobilo, ale takto situácia vyzerá tak, že banky sú štátom v štáte a aplikujú poplatky, ktoré sú neuveriteľné a stanovujú si ich výšku, akú chcú. Takže na jednej strane sa porušujú práva spotrebiteľov a na druhej strane banky konajú zneužívajú svoje postavenie. Teda keď všetky banky aplikujú alebo robia rovnakú praktiku a ak ide o bežnú a harmonizovanú praktiku na rozdiel e, článku 84-86 zmluvy EÚ, e, ktoré takýto postup zakazujú, a navyše nezabúdajme, že ide o tie isté banky, ktoré prednedávnom zachránili verejné financie a že v našej krajine sa aplikovalo memorandum, ktoré obrovsky vplyvalo na živnostníkov, na, na dôchodcov a tak ďalej. Aj mzdy sú vyplácané cez banky ale zamestnávateľ, keď e, platí, e, teda zasiela ten plat do banky, aj on musí platiť poplatok 2 eur. Podľa mňa je to nepriateľné. Ja si myslím, že aj ECB by mala konať. ECB e má kompetencie kontrolovať aplikáciu bankových poplatkov v greckých bankách. Prednedávnom som zaslal list e, Gréckej centrálnej banke. Ona má kompetencie e, dohľadu nad obchodnými gréckými bankami. Rovnako som zaslal list Gréckému ministerstvu obchodu. Oni sú kompetentní za ochranu spotrebiteľov a navrhujem, aby sa zaslal list stálemu zastúpeniu Grécka a spýtať sa ich, čo sa nakoniec stane a kto je kompetentný, kto má rozhodnúť v tejto otázke. A tiež žiadam, aby nám komisia povedala, do akého času, ak Grécko e, nebude konať, e, kedy e, sa proti nemu začne postup o porušení zmluvy. Ja si myslím, že veci sú jasné a podľa mňa je to téma, je tu petícia, ktorú treba nechať otvorenú rovnako ako e, rovnaké témy súvisiace e, s zneužívaním alebo s aplikáciou vysokých neadekvátnych poplatkov zo strany bank. Aj iná e, petícia, ktorú sme chceli rozobrať, aj tá hovorila o nekorektných bankových poplatkoch. Αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, ε, κυρία Σακοράφα. Ďakujem, nech sa páči, pán, pani Sakorafa. Pani Sakorafa je príliš ďaleko od mikrofónu, nepočujeme ju veľmi dobre. Ide o petíciu, ktorá sa týka nekorektných bankových poplatkov ktoré aplikujú grécké banky a ktoré postihujú mnohých, hlavne gréckých obchodníkov. Grécké banky na, e, zarábajú obrovské peniaze, zatiaľ čo mali obchodníci ledva e, vyživujú, pretože musia, musia odvádzať 2 až 3 e, zo sumy. E, predrečník už povedal väčšinu toho, čo som chcela povedať aj ja. Tiež sa hovorí, Ε, ε, όμως, μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτό που... že grécké banky a vláda aplikovali tieto opatrenia, aby zabránili daňovým únikom a podvodom, ale týmito opatreniami len zvýšili zisky gréckých bank, zatiaľ čo gréckí občania musia naďalej využívať elektronické platobné postupy a strácajú pri realizácii takýchto operácií. Grécka vláda povedala, že elektronické operácie sú na to, aby bola väčšia transparentnosť, ale na druhej strane nikto nekontroluje, čo robia grécke banky a oni sa vlastne e, zarábajú a robia zisky na úkor malých gréckých obchodníkov. A myslíme si, že táto petícia nie len, že si myslíme, ale žiadame a sme si istí, že musí byť otvorená, pretože ide naozaj o veľké množstvo financií, ktoré zbytočne plynú e, v recák gréckých občanov. Ja si myslím, že by bola zaujímavá petícia všeobecne e, ohľadom e, celoeurópskeho fungovania bankového systému ja som chcela získať takéto informácie, ale nebolo to možné. Bolo by som rada, keby existoval nejaký zoznam poplatkov, aby európsky občan vedel, koľko stojí aká transferencia alebo operácia banková. Ale takéto niečo neexistuje. Získala som len individuálnu informáciu E, teda každý si musí individuálne vo svojej banke požiadať o to, aký je zoznam aplikovateľných bankových poplatkov, ale neexistuje takýto a priori všeobecný zoznam. A je tu jasný prípad nelegitímneho obohacovania sa. A teda túto situáciu treba kontrolovať a ukončiť. Áno, ďakujem vám za váš príspevok a vystúpenie. A rovnako za ten logický záver, ktorý ste vyvedli ďalší, nie sú prihlásení, nie je to ani autor petície. Táto petícia si zaslúži ostať otvorená, budeme na nej ďalej pracovať a budeme v úzkom kontakte s komisiou a chcem vás vyzvať, aby ste sa aj vy tomu ešte venovali. Pokiaľ ide o to nevymenovanie odpovedného orgánu aj to komunikácie zo strany greckých orgánov. Takže naozaj vás poprosím, aby ste to sledovali a keď budete mať reakciu, e, dali nám vedieť pokojne aj písomne. My, pokiaľ ide o výbor, by sme mali tiež zaslať list priamo kompetentným orgánom, teda my sa sú financií, Greckej banke, eh, Helenskému e, výboru a spýtať sa, prečo tak dlho trvá eh, toto vymenovanie a prečo ešte nereagovali a spýtať sa, ako teda, ako teda chcú túto sťažnosť riešiť. Takže tu by sme mohli uzavrieť. Pán Marias, ešte niečo? Dôležité je, aby sme sa dostali do tej kontrolnej časti. Je tu určité je to požiadavka alebo poukázanie na tom, že zlé, e, zlé fungovanie e, greckých e, bank, máme tu isté typy systematických chyb, máme E, istú e, kompetentnú organizáciu ECB e, pani Nui, ktorí majú na starosti kontrolu. Aj tam som zaslal list, ale pokiaľ ide o ostatné obchodné banky, kompetentným orgánom je Grécka centrálna banka. Takže treba zaslať listy kontrolným orgánom, teda na jednej strane ECB pre e, grecké systémové e, banky, tie sú štyri, a potom ďalší list Gréckej centrálnej banke, ktorá kontroluje obchodné banky, pretože ide o nekorektnú aplikáciu legislatívy. Už som kde som bola, nie je na nás, aby sme rozlišovali medzi rôznymi bankami. Toto je zodpovednosť pre grécku vládu, ktorou sa musí zaoberať. Nie, že by som, hovorí pán Maria, s vami chcel nesúhlasiť, ale jedna vec je, že grécka vláda má dohliadať na aplikáciu nariadenia a druhá je nesprávne fungovanie bank a to je pod dohľadom kontrolných orgánov. A tieto, takéto orgány sú dva v Grécku. ECB je pre systémové banky 4 a Grécka národná banka pre ostatné banky. Aj im treba zaslať e, listy a upozorniť ich na túto situáciu. Sure okay, them... Dobre. Pošleme im ešte jeden list. Takže to tak urobíme a postupne ďalej. A teraz e, fact-finding visit do Larnaky na Cypre či delegácii je bol veľmi milý pán Čáky, ktorý prevzal zodpovednosť za fungovanie a komunikáciu tohto výboru, takže rovno mu dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Len veľmi stručne, situácia je nasledovná. Tá návšteva na Cypre bola vynikajúca. Bolo to vynikajúco pripravené. Ďakujeme veľmi pekne za to. Spolupráca medzi členmi delegácie bola tiež vynikajúca. Vďaka, milí kolegovia, správa sa momentálne pripravuje a myslím, že je tiež veľmi dobrá. Ďakujem pekne za to. Zdá sa, že problém je vážny je tu napätie medzi mestom Larnaka, prístavom v Larnake, kvôli rôznym záujmom a je to nedostatočný dialog medzi nimi a e, miestnymi a regionálnymi orgánmi a centrálnym ministerstvom na druhej strane. Mm, my sme inicializovali inicia zvali dialog medzi starostom, prístavom, že to bolo začiatok nových eh, vzťahov medzi nimi a problém je tu jasný. Je tu prístav pri Larnake je aj krásna pláž a samozrejme je tu problém medzi záujmami mesta regiónom na jednej strane kvôli turizmu a medzi niektorými aktivitami v prístave a medzi záujmami niektorých spoločností, ktoré sú tiež aktívne v prístave. Najdôležitejšia, najdôležitejší dialog alebo diskusia, ktorá sa uskutočnila, bola diskusia s ministerstvom hospodárstva informovali nás, že ukončili dokumentáciu na prípravu nového prístavu mimo mesta a myslím, že to bude dobré riešenie, priateľné pre mesto a tiež pre spoločnosti vládnaké, takže vo všeobecnosti sa dúfam, že náš dokument a naša politická aktivita bude dôležitá a úspešná aj pre občanov ja ďakujem všetkým účastníkom tohto procesu za ich aktivitu a dúfam, že tu bude dobrý element eh, vlastnej podpory výboru pre petície občanom Európskej únie. Ďakujem pekne, Pál. No a chcela by som ešte pripomenúť kolegom, Angela práve prišla, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Cecília vitaj ty medzi nami. Áno, hodnotím pozitívne tú dnešnú správu. Sekretariát hneď po návrate z Cypru sa stretol so všetkými členmi delegácie, aby pozbieral príspevky a skúsenosti z návštevy pri príprave správy. A chcela som poďakovať všetkým, aj sekretariátu. Rovnako pozitívne oceňujem angažovanosť cyperských orgánov v prístave Larnake. Budú pokračovať e, e, teda turistické aktivity a služby a reštauračné a nie priemyselné. tak toto vyjadrili orgány. ale ešte nie je stanovený deadline na ukončenie priemyselných prác v prístave a uvidíme, e, či sa skutočne splnia tie sluby o presune priemyselných inštalácií. Preto je potrebné, aby sme v PET ešte naďalej dohliadali na plňanie tejto petície podľa mňa je jasné, že ustanovenia e, z tohto dohovoru z Arusu e, je potrebné, aby sa aplikovali a postup e, cyperských orgánov tomu nezodpovedá. Preto musíme, je potrebné rešpektovať stanovené deadliny, brániť tomu, eh, aby eh, nedochádzalo k nejakému zahmlievaniu situácie a aby rozhodne konali aj miestne samozprávy. Ďakujeme autorom petície, že nás informovali o situácii. Riziko nehvod stále existuje, hoci eh, sa to obmedzilo len na skladiska ropných e, výrobkov, pretože tieto sa nachádzajú v mestských častiach. E, My predložíme isté pozmeňovacie návrhy, ale nie je veľa k tejto správe a ako bolo povedané, išlo naozaj o veľmi uspokojivú misiu. Good. No výborne. To som rád, že to bolo také plodné že si sa na tom zhodli. Pán Šoltes bol tiež členom delegácie. Chcete niečo povedať? Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Poprvé by som rád poďakoval všetkým kolegom a hlavne sekretariátu, pretože pripravili tento návrh správy z misie a odporúčania. Rád by som len dodal, že okrem pripomienok, ktoré už zazneli, možno pridám nejaký text do záver, záverov týkajúcich sa dôležitých faktov o nedostatočnom hodnotení environmentálnych dopadov, ktoré je nevyhnuté v týchto prípadoch. A naša práca na texte sa bude sústrediť na reakciu na predkl- predkl- obavy predkladateľa a posledná vec bude o všeobecnom referencii o aspektoch intencie, ktorá to skutočne bezpečnostné misie, takže my pošleme všetky relevantné texty sekretariátu s našimi pripomienkami. Je dôležité zapracovať to do záverov a odporúčaní a Opätovne by som chcel poďakovať všetkým kolegom a sekretariátu za vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šoltés. Komisie, chcete niečo teda dodať? Thank you, chair. Um, well, no. Ďakujem pekne. Nemám žiadne konkrétne pripomienky. Ja som si prečítala správu a Myslím, že to bola veľmi zaujímavá misia a odporúčania sú vynikajúce, takže ďakujeme za tieto snahy, ďakujeme pekne. Niekto iný sa už nechce vyjadriť, takže povieme, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov nemôžno prekladať len odporúčanie od 2. februára 15.00 no, a potom sa bude hlasovať 21. Eh, vlastne februára, takže toľko k tomu. No a na no teraz to je všetko a to znamená, že môžete sa vrátiť ešte do kancelárie, vybaviť si dôležité telefonáty a potom sa vrátiť na recepciu a to sa uskutoční v saloniku číslo 4. Všetkých vítame, hlavne komisiu. Je to 18.15 dnes, takže rýchly telefonát. No a pokračovať, pokiaľ tam budú ľudia, nápoje a občerstvenie. Ďakujem pekne a uvidíme sa o chvíľu.